rokovacieho poriadku som obdržal od výboru FEM žiadosť na konzultáciu Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru e, vzhľadom na prípravu iniciatívnej správy o situácii a o právach žien so zdravotným postihnutím. Ak do 24 hodín žiadna politická skupina alebo požadovaný počet poslancov, ktorý je najmenej na tej požadovanej teda úrovni alebo pod ňou, teda nad ňou, tak e, budeme o tejto veci hlasovať. Ďalej by som chcel informovať snemovňu, že pozajtra